A teraz prejdeme k rokovaciemu poriadku dnešného dňa. Na základe schválenia konferenciou predsedov 11. júna podľa článku 149 tento program bol distribuovaný. Chcem vás informovať, že výbor Júri prijal dve následujúce správy ohľadne imunity a 80191 2015 pomočka 150 Ferrara a 892 lomene 2015 150 pán Žvievka. V súlade s článkom 9.8 rokovacieho poriadku Európskeho parlamentu tieto správy budú dnes predložené na hlasovanie. Pokiaľ ide o vyhlásenie Rady a komisie ohľadne prípravy zasadnutia Európskej rady 25. a 26. júna 2015 skupina zelených a EFA požiadali, aby jedno kolo rečníkov za politické skupiny bolo nahradené plnou rozpravou. Alebo teda žiadajú, aby mali možnosť pristúpiť nielen predsedovia politických skupín, ale aj iní poslanci. V dôsledku toho otázky na ústne zodpovedanie ohľadne transparentnosti aplikácie Paktu stability a rastu budú odložení na neskoršie a síce na 2030 po hlasovaní. A teraz dávam slovo pánovi Filipovi Lambercovi, aby jasne predniesol otázku zelených. Áno, veľmi pekne vám ďakujem za to, že ste to prijali, lebo Európska únia zóna euro, euro prežíva rozhodujúce okamihy pre svoju budúcnosť. A tieto témy, ktoré sú skombinované na tomto e, zasadnutí spolu s diskusiou a správením s Európskym fondom pre strategické investície a s európskymi investíciami, myslím si, že táto rozpráva je odôvodnená. Ja viem, že Niekedy bruselské e, zasadnutie sú niekedy také trochu prázdne, ale e, ja som za to, aby toto zhromaždenie zohralo svoju úlohu vo kritických okamihoch pre Európsku úniu. Ďakujem. Ďakujem, pán Lamberts. Pani Cimer žiada o slovo, aby mohla podporiť tento návrh. Chcem mene mojej frakcie e, predložiť, e, podporiť ten e, návrh, ktorý pán Lamerec predložil mene zelených. Ja si myslím, že je dôležité, aby sme v súvislosti s touto diskusiou a situáciou, v ktorej sa nachádzame, tú rozpravu v parlamente neobmedzili na debatu, kde sa bude hovoriť len v mene frakcií v súvislosti s Greckom. Potrebuje na to viacej času, viacej rečníckého času a bol by to tiež demokratický signál aj to, že to bereme vážne, e, keď e, dáme možnosť iným e, poslancom sa vyjadriť k tejto otázke. Ešte chce niekto vystúpiť a vyjadriť sa proti návrhu pána Lamberca? Nie, nikto sa nehlási. Nikto sa nehlási proti tomuto návrhu. Budeme teda hlasovať o návrhu pána Lamberca a ak bude schválený, tak budeme mať e, dlhšiu rozpravu. Ak bude tento návrh schválený, rozpráva bude hlbšia, rozsiahlejšia a otázky na ústne zodpovedanie budú zodpovedané až o 20.30. Ak nie, tak rozpráva bude obmedzená iba na prejavy, predsedov politických skupín. Kto je za návrh pána Lamberca? Proti? Kto sa zdržal? Tento návrh je jasne zamietnutý. Výsledok bol zjavný, ale ak si to želáte skontrolovať, tak si overíme hlasovanie elektronicky. Otváram hlasovanie. Všetci ste hlasovali? Končím hlasovanie. Návrh je zamietnutý. Po tomto hlasovaní e, nedošlo teda k zmene